Neves e, ide o zelenú knihu o reforme spoločnej rybárskej politiky. Téma, ktorá je tiež veľmi dôležitá a ktorú sledujú s veľkou pozornosťou mnohé krajiny a sektory vrátane môjho vlastného samozrejme. No a teda najskôr dáme slovo Patrao Deneves na 4 minúty, pretože to je naša spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, vážená komisia, tiež by som chcela pozdraviť skupinu 50 rybárov, ktorí by mali práve vstúpiť do nášho hemicyklu, aby boli e, súčasťou našej dnešnej rozpravy. Chcel by som hovoriť mene všetkých členov výboru pre rybolov, ktorí pracovali veľmi intenzívne tejto správe a chcel by som povedať, že sme teraz spokojní, že sme sa dostali do tejto etapy a máme e, túto správu, ktorú prezentujeme dnes na plenárke. Spoločná politika rybolovu je emblémom Európskej únie E, rodila sa ťažko, začala sa e, e, formálne v 80. rokoch, v roku 2002 prešla prvými reformami a ako vieme, niektoré závažné problémy ktoré sa týkajú nadmerného rybolovu. Toto sú pôvodné problémy, ktoré ešte stále pretrvávajú. Takže musíme znovu reformovať e, SRP a musím povedať, e, že sme čakali veľmi dlho v priemysel rybolovu. Aká by mala byť teda reakcia tohto priemyslu? toto počerkujeme v našej správe. Musíme dosiahnuť rovnováhu medzi rybolovom, životným prostredím, e, sociálnymi a ekonomickými úvahami. Pokiaľ ide o životné prostredie, musíme zaručiť dostatok zásob v sociálnej oblasti, musíme zabezpečiť, že profesia prežije. V ekonomickej oblasti sa musíme snažiť o to, aby priemysel prežil a bol udržateľný. Bez dosiahnutia týchto troch cieľov priemysel nebude životaschopný v rámci Európskej únie. Toto sú teda tie hlavné princípy. Zároveň sa snažíme o to, aby aby rybári zarábali viacej a zároveň, aby sa zachovala populácia ryb. Ako to dosiahnuť? Správa hovorí o niekoľkých zásadných aspektoch. Musíme investovať do dôstojných životných podmienok, musíme posilňovať eh, právomoci e, rybárov samotných, pokiaľ ide o implementáciu politiky rybolovu a pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutia, aby mohli oni príjmať e, svoje e, vlastné rozhodnutia. Musíme lepší manažment systému, musíme byť bližšie pri pobrží, nesmieme to tak veľmi E, e, veľmi centralizovať. Rybári musia byť zodpovední sami za seba, musíme modernizovať e, priemyselné a národné flotily. Toto všetko na princípoch, ktoré som práve vysvetlila. Potrebujeme tiež riadiace modely, ktoré sú lepšie prispôsobené rozličným regiónom rybolovu, druhou rybolovu. Musíme posilniť trhy pre rybné produkty. Musíme sa sústrediť na tieto produkty s pridanou hodnotou, lepšie ceny pre rybárov, ktorí predávajú svoje produkty. Potrebujeme tiež e, zoznamy e, dobrých postupov. A musíme tiež zaručiť e, zdravé hygienické podmienky pre flotilu. Takže toto všetko znamená, že dosiahneme udržateľný priemysel rybolovu v Európskej únii a tiež musíme brať do úvahy potreby E, spracovateľského priemyslu. Musíme brať do úvahy e, tiež aj ženy, e, ktoré pôsobia v rybolove, majú dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú a zabezpečiť, že dovoz rybných produktov do Európskej únie je certifikovaný a podlieha rovnakým podmienkám ako ryby, ktoré sú ulovené v rámci Európskej únie a podobne. Takže e, využijeme plne naše kapacity predtým, ako budeme dovážať ryby do Európskej únie a na záver e, správ, táto správa práva je výsledkom spoločného snaženia všetkých členov výboru pre rybolov, hlavne tieňových spravodajcov, s ktorými sme pracovali veľmi intenzívne a tiež by som chcela poďakovať e, členom výboru, sekretariátu, sekretariátu Európskeho parlamentu a všetkým, ktorí pracovali na tejto správe hlavne teda mojim osobným zamestnancom. Toto je tímová práca, táto správa a dúfam, že tento parlament teraz príjme naš, moju správu. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz dostáva slovo v mene rady pán Martin uh, eh, Frageiro. Spolomocnenec španielskej vlády pre rybolov. Ďakujem pekne, pán predseda. Predsedníctvo sa veľmi teším, že v parlamente sa uskutoční táto diskusia, pretože je mimoriadným príspevkom k rozsiahlému procesu konzultácií zelenej knihy. Stanoviska parlamentu preto komisia musí zohľadňovať pri vypracovávaní svojich legislatívnych návrhov. Aj rada sa bude venovať veľmi pozorne všetkým stanoviskám, a odporúčaniam parlamentu. No a podľa toho um, bude legislatívne návrhy preverovať v rámci spolurozhodovania. Rok 2009 v spoločnej politike rybolovu odkryl mnohé nedostatky a prijali sa krátkodobé rozhodnutia, bohužiaľ, sektoru chýba nejaký celkový rámec, stratégia, vízia. Existuje viacero možností odstrániť tieto štruktúrálne nedostatky, pričom ide o veľmi dôležité otázky, ako diferenciované pravidlá pre obchodné lode, priemyselné lode, kvóty, ich prenositeľnosť, integrácia spoločnej pol, e, politiky rýbeného hospodárstva do celkového kontextu námornej politiky, rovnako externá dimenzia spoločnej politiky. Členské štáty tak samostatne ako spoločne na rade preverujú momentálne veľmi detailne všetky aspekty návrhov a konzultačná fáza bude, bola ukončená e, v roku 2009. No, dostali sme 1700 návrhov a uskutočnilo sa 120 zasadnutí. Od septembra 2010 sa diskusia bude sústrediť na zhrnutie mnohých podnetov myšlienok. Uskutoční sa viacero seminárov o aspektoch reformy a aj o rybolovných právach. Dnes sa uskutoční seminár o malom rybolove No a v septembri Európsky fond pre rybolov ehm, sa stane premetom debát a, a v rámci finančného výhľadu v apríli. V apríli a v máji sa v Lakoruni uskutoční, pardon, v máji a v júni sa uskutoční konferencia v Lakoruni eh, s tromi hlavnými aspektami financovanie rybolovu, rybného hospodárstva, No, vo Vigu sa uskutoční zasadnutie Rady ministrov, na ktorom ministri budú pripravovať júnovú radu a uskutočnia sa tam neformálne diskusie o pracovnom dokumente. No a tretia fáza, tak ako som už povedal, a ktorá sa uskutoční v druhom pôroku roku 2010, bude bielo, biela kniha, štyri legisla- predloží sa biela kniha a štyri legislatívne návrhy napríklad o nástrojoch financovania a reforme spoločnej rybárskej politiky, ktorá by mala neskôr vstúpiť do platnosti rada, neskôr na základe legislatívnych návrhov komisie od roku 2011 bude príjmať jasné a záväzné legislatívne návrhy. Ďakujem pekne zástupcom rady. No a teraz dostáva slovo komisárka, ktorú tu srdečne vítame v parlamente. Neviem, či to je prvýkrát, kedy má komisárka príležitosť vyjadriť sa v parlamente. V každom prípade ja som prvýkrát predsedom rozpravy, na ktorej sa zúčastňujete. No a Srdečne vás vítame. Veľmi nás teší, že ste medzi nami a že ste tu na diskusii o dôležitosti a význame politiky rybolovu. Dobré ráno, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za vaše vrelé slova prijatia. Vážený pán predseda, vážení poslanci, keďže toto je moja, môj prvý prejav pred eh, poslancami Európskeho parlamentu. Som rada, že, mám príle- že som dostala príležitosť eh, vystúpiť pred vami. Som veľmi rada eh, a je to pre mňa veľká čest, že tu môžem byť a hovoriť o reforme rybárskej politiky, ktorá je centrálnou otázkou pre celý ce- sektor. Chcela by som poďakovať a zagratulovať spravodajkyni pani Nevis, pani Neves o tom, že sa podarilo sklúbiť rôzne stanoviská do jedného celistvého dokumentu. Môžem len súhlasiť a s tým, že potrebujeme radikálnu reformu, aby sme zvrátili štruktúrálne nedostatky našej politiky. Ako iste viete, tak posledná reforma v roku 2002 nebola dostatočne úspešná. Teraz musíme vyriešiť všetky nedostatky na dosiahnutie lepších výsledkov v ekologické, z ekologického, sociálneho a ekonomického hľadiska. Verejné konzultácie jasne ukázali, že táto reforma má širokú verejnú podporu. Samozrejme, nedokážem dnes odpovedať všetky otázky, ktoré ste položili vo vašej správe, o ktorej budete hlasovať. Avšak s ohľadom na no, hlavne vaše kompromisné návrhy o udržateľnosti, a nadmerných kapacitách, a, malých rybolovných podnikoch, horizontálnej decentralizácii, novej dohode o rybolovu. Tak som veľmi rada mm, a som vám vďačná že za vašu konštruktívnu prácu. Chcela by som zdôrazniť dve konkrétne otázky. Najskôr štátne verejné financovanie. Ja som presvedčená, že sa musíme zameriavať a naše, a našu, našu finančnú podporu na lepšie výsledky a to tak, že ich lepšie zameriame na cieľ politiky. Napríklad namiesto eh, výstavby nových eh, lodí by sme mali podporovať eh, inovácie pre selektivitu. A rovnako pomáhať organizáciám, aby dokázali reagovať na budúce výzvy. Ďalej by som rada hovorila o sociálnej dimenzii. Chceme rybolovu s atraktívnymi a udržateľnými pracovnými miestami. Dnes sa teším na to, že si vypočujem vaše návrhy. Dovolte mi vás tiež informovať o našich následných krokoch. Pripravíme zhrnutie z e, minuloročných konzultácií, ktoré nám pomôžu pripraviť e, rámec novej politiky. Zorganizujeme workshopy na špecifické témy so všetkými aktérmi a zástupcami členských štátov. Spolu so španielským predsedníctvom sa uskutoční v máji konferencia o reforme spoločnej rybárskej politiky. Viem, že už bolo povedané, že dnes sa uskutoční technický workshop, ktorý práve prebieha v priestoroch komisie s účastníkmi z celej Európy. Je mi ľúto, že ste sa nemohli zúčastniť tohto workshopu. Ten bol zorganizovaný už veľmi dávno, no a ja, a ja sa postaram o to, aby ste na ďalšie zasadnutie boli pozvaní. No a ďalej v roku 2000, alebo neskôr v roku 2010 budeme pripravovať, aby náš návrh bol na jar 2011 na komisie prijatý. A tento dlhý proces konzultácií bude kulminovať a v konzultácii s vami vy ako spoluzákonodarca budete mať dôležitú úlohu pri vytváraní novej politike politiky spolu s radou. No a skutočne sa teším na našu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. No a teraz si vypočujeme rečníkov v mene politických eh, skupín. Viac ako 30 rečníkov sa pripravilo do rozpravy je to skutočne mimoriadná situácia. Bohužiaľ, nemáme až tak veľa času a preto vás všetkých požiadam, aby ste dodržiavali časové obmedzenia a ten časový priestor, ktorý ste dostali k dispozícii. Nuž a tých, ktorí prekročia na tú hranicu, budeme musieť vypnúť je veľa rečníkov a času málo. No a najskôr v mene EPP kolega Antinoro. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj rade. Želám šťastie novej komisárke, ktorá nám práve predniesla prejav. Želám jej šťastie v práci, ktorú bude vykonávať. To, o čom hovoríme, je veľmi dôležité. Dúfam, že táto zelená kniha sa k nám nevráti, tak ako sa to stalo v roku 2002, ale že Európsky parlament je dnes už v inej situácii, keď existuje spolurozhodovanie v rámci Lisabonskej zmluve, ktoré by nám mohlo poskytnúť e, možnosť dosiahnuť pozitívne výsledky. Spravodajkyňa pani Para Neves si zaslúži poďakovanie za prácu, ktorú odviedla a za všetko, čo zvládla, čo skompilovala. Chcel by som hovoriť o rybných, o rybnom hospodárstve, o podnikoch rybného hospodárstva a niečo o zelenej knihe, aj o bielej knihe, ktorá by mala byť hotová v júni. Myslím si, že by sme mali vziať do úvahy najmä potreby na stredozemnom mori. Myslím si, že by sme mali si prejsť pravidlami, ktoré by mali platiť pre rybárov v tejto oblasti. Veľmi často naši rybári z krajín, ktoré susedia so stredozemným morom, nerešpektujú pravidlá a nariadenia. A preto naši rybári, možno ich musia poslúchať, ale južné krajiny nie sú až také viazané týmito normami. Teraz máme inú úlohu, máme novú, nového ministra so silnejšími právomocami a ja dúfam, že sa tieto nedostatky odstránia, že budeme rokovať aj s tretimi krajinami, ktoré nie sú členami, členmi Európskej únie, že sa vytvorí istý spoločný balík pravidiel, takže pravidlá, ktorými sú viazaní aj naši, iba naši rybári, takými istými pravidlami budú viazaní aj iní rybári, aby sme sa navzájom nevnímali ako nepriatelia. Teraz 3 minúty za socialistov a demokratov Andreas Barea. Ďakujem, pán predseda, hovorí ďalší rečník. Ďakujem aj zástupcom Rady a komisie. Myslím si, že v oblasti rybného hospodárstva by sme mali zaručiť trvalo udržateľný rozvoj rybárenia a takisto živ- ochranu životného prostredia. Je to dôležitá výzva, ktorej čelia naše krajiny, naše pobrežné oblasti, naše hospodárstva. Ako povedala pani Damanaki, v roku 2002 sa rozhodne vynorili isté problémy so správou ale teraz je rybné hospodárstvo flexibilnejšie, adaptibilnejšie, existujú kvóty a z časti sa nám podarilo vysporiadať sa s problémami. Nemôžeme si dovoliť už ďalš, ďalej pokračovať, ani planéta si nemôže ďalej, ďalej niesť tieto problémy. Rybárstvo musí byť trvalo udržateľné a musíme loviť len také množstva rýb, ktoré umožňujú prežitie rybných populácií. Musíme vytvoriť taký systém riadenia a správy, aby toto bolo možné. Musíme aj v parlamente prispieť kritériami k tomuto. Máme rozličné druhy pobrežných vôd, pobreží, roz, rôzny, dru, rôzne druhy rybolovu a všetko toto treba zohľadniť. Musíme stabilizovať aj trhy s rybnými produktami, a zaoberať sa otázkou dovozu z tretích krajín. Mali by sme robiť kampaň proti nelegálnym výlovom. Táto kampaň sa už mala začať. Máme tu koordinátorov, ktorí budú hovoriť aj o tom, aké sankcie budú možné za nelegálny výlov rýb. Máme tu medzinárodné dohody, ktorými sme viazaní a mali by sme byť v súlade aj so zásadami ľudských práv pri našich aktivitách, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Nikdy by sme nemali zabudnúť, že hovoríme o ľuďoch, o priemyselnom odvetví, ktoré zamestnáva ľudí, ktorí musia e, mať dôstojný zdroj obživy. A nemali by sme zabúdať ani na úlohu žien, ktorá je veľmi dôležitá v rybnom hospodárstve. Mali by sme bojovať aj za ne, za ich práva. Reforma spoločnej rybárskej politiky je niečím viac než len vytváraním novej legislatívy. Je to súčasť celkovej reformy Európskej únie v snahe dosiahnuť trvalo, trvalú udržateľnosť všetkého, čo sa týka morí. Nesmieme sa báť, nesmieme sa báť niečo obetovať a musíme čeliť e, aj nepríjemným problémom. Je dôležité, aby sme v tomto svete zachovávali stabilitu pre EÚ aj pre životné prostredie celej planéty. Ďakujem za skupinu liberálov. Dve minúty, pán Hagland. Vážený pán prezident, pre tých z vás, ktorí vložili mnoho práce do tejto správy, by som na úvod rád povedal, že ďakujem za prácu, ktorú spravodajca vykonal. Spoločná rybárska politika potrebuje reformu. Čo sa týka liberálov, pre nás je dôležité vychádzať z ekosystémov. Tie by mali byť v jadre veci. Myslím si, že táto správa je dobrá, ale zároveň si uvedomujeme, že sa musíme vysporiadať s problémami, ako sú e, mrhanie výlovmi, nadmerné výlovy a som rád, že sme sa boli schopní dohodnúť na opatreniach, ktoré s týmto súvisia. Myslím si, že politika Európskej únie v oblasti rybného odpadu alebo mrhania by takisto mala byť súčasťou spoločnej rybárskej politiky. Takéto rozhodnutia by sa mali prijať aj na regionálnej úrovni, pretože situácia sa veľmi mení podľa toho, o ktorej oblasti Európy hovoríme. Myslíme si, že táto reforma by mala zohľadniť viaceré prístupy, napríklad e, malé rybolovné podniky, drobný rybolov by sa mal riadiť a regulovať inak. Čo sa týka oblasti e, Baltského mora, som rád, že kormorány a tulene sa tiež berú do úvahy, pretože sú ohrozené tým, ak sa vyčerpajú rybné zdroje. Záverom, musíme sa dohodnúť o rybolove aj s tretími krajinami, čo musí ísť ruka v ruke s politikou podpory ľudských práv. Myslím si, že naša dohoda s, s je dobrá, pretože hľadí do budúcnosti a myslím si, že máme dobrý východiskový dokument a teším sa s dôverou hľadím do budúcnosti na to, ako zlepšíme politiku rybného hospodárstva. Ďakujem za skupinu zelených na dve minúty, na dve a pol minúty pani Lovin. Ďakujem, pán predseda, ctení kolegovia, vážená pani komisárka Damanaki. Keď som sa prvý raz začala zaoberať politikou rybného hospodárstva a deštruktívnymi dôsledkami, ktoré sme e, naplno uvideli až v roku 2002. Vo švedskom parlamente sa zorganizovala menšinová skupina, ktorá sa zaoberala touto palčivou témou. Švedskí rybári dostávali kompenzácie za to, že prestali e, s výlovom. Nehovorím o úplnom zákaze lovenia tresky, ale hovorím o tom, že dopad výlovu tresky na populáciu švedskej tresky bol neudržateľný. Musíme sa zaoberať otázkou prílišného výlovu, nadmerného výlovu. Švedsko by sa mohlo tiež pripojiť k radu krajín, ktoré sa zaoberali takouto praxou, ale keď sme sa už zapojili do spoločnej rybárskej politiky, museli sme uznať, že lovíme priveľa, že máme priveľkú rybárskú flotilu, priveľa lodí, ktoré sa venujú rybolovu. Takisto tu nejak modroplutvý trpel týmto prístupom a situácia v stredozemnom mori e, v roku 2005 sa stala už kritickou. Minuli sme 34 miliónov eur na to, aby sa zmodernizovali rybárske flotily, aby sa prispelo k lepšej efektívnosti rybolovu a 5,4 milióna eur sa vynaložilo na roz, odstránenie nevhodných lodí, ktoré nesplňali dané podmienky, ich zošrotovanie. Musíme sa pozrieť na celý širší rámec, napríklad paliva, ktoré sa používajú na pohon lodí, by mali byť e, nemali by platiť istú daň, alebo mali by byť podriadené špeciálnemu daňovému režimu. Hovoríme tu o zelenej knihe, v ktorej sa mi nepáči jeden odsek, inak celá táto kniha je veľmi dobre napísaná. Tento odsek sa týka externých politik, externej politiky, ktorá ochraňuje európskych rybárov. Myslím si, že takéto niečo by sme nemali podporovať vo výhľadovej politike v roku 2010. Ďakujem pani Lovin za skupinu ECR, pán Grebelčík. Vážený pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, na začiatku by som sa chcel poďakovať a, pretože pani Patone a, um, a za jej príspevok k príprave tejto správy a, uh, preukázala veľké odhodlanie a, a cit pre kompromis. Táto správa je však len základom pre vybudovanie budúcej politiky rybolovu, ktorá potrebuje skutočne veľkú rekonštrukciu na to, aby sa ekologické potreby dokázali spojiť s kultúrnym dedictvom. Nož a podstatou tohto procesu musí byť liberalizácia a tá musí byť postavená na podmienkach a rôznych podmienkach v rôznych regiónoch. No, musí treba zohľadniť potreby rybárov a názory vedcov a tá politika by mala prispieť k dobrému fungovaniu rybolovnej rybárstva a tejto, tohto priemyselného odvetvia v Európe, ktorá podlieha kríze. Osobitnú pozornosť treba eh, venovať eh, vytváraniu vytváraniu krmiva a rybnej múčky zo zdravých rýb a, a používanie jednovatých prvkov a to je eh, vec, ktorú musíme osobitne vyriešiť. Potrebujeme eh, spravodlivý systém rybolovu, ktorý stanovuje férové kvóty. Potrebujeme spravodlivé príležitosti pre všetkých rybárov vo všetkých eh, regiónoch Európy. Skupina ECR podporuje túto správu a dúfame, že súčasný systém sa zmení. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz gojme slovo Pani Ferrera. Pán Ferrera, pardon. Vážený pán predseda, e, komisárka, v zelenej knihe sa komisia snaží byť kreatívna, e, nájsť vhodný systém rybolovu v Európskej únie ako súkromné, e, práva súkromného vlastníctva. Tento návrh posledná reforma sa zavrhla, ale o 10 rokov neskôr prišla komisia e, s novým návrhom predaja e, práv rybolovu. Znamená to, že mocné subjekty a spoločnosti budú vykonávať túto práva, kupovať e, práva, loviť v oblastiach, kde dominuje zatiaľ miestny rybolov. Toto by mohlo viesť k veľmi škodlivým dopadom na mnohých pobrežiach Európskej únie, kde to poškodí lokálnych rybárov. Chceli by sme to zamietnúť. Žiadnym spôsobom tento návrh nezaručuje udržateľnosť zásob rýb. Ak predáme práva obmedzenému počtu spoločnosti. To neznamená, že naše snahy v rybolove budú znížené e, bude, a že sa nebudeme koncentrovať na určité oblasti. Potrebujeme si uvedomiť, aká je situácia na tomto, e, v tomto sektore. Potrebujeme lepšie ceny, lepší marketing e, pre predaj rýb, ktoré predávajú rybári. Musíme e, umožniť férovú distribúciu, e, uplatnenie pridanej hodnoty a tak ďalej. Za daných okolností je dôležité, aby riadenie zásobry bol, bolo lokálne e, v opozícii s centrálne riadených systémov a rámcom, ktorý stanovuje Lisabonská zmluva, ktorá dáva výlučné práva riadenia zásob rýb Európskej únii je dôležité, že špecifické črty každej krajiny, každého pobrežia e, boli brané do úvahy, e, keď e, ide o hľadanie riešení pre rybný priemysel v Európskej únii. Je to veľmi odlišné od centrálne definovanej politike. Ďakujem pekne a teraz dve minúty pán Bafton v mene EFD. Dobré ráno, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, chcem som vyznať komisárku eh, Damanáky, aby bola citlivá v, eh, v prepracovaní článku 45 spoločnej politiky rybolovu v regulácii a kontroly, v regulácii kontrole rybolovu. Myslím si, že kvóty zaručujú, že sa nebudú znižovať zásoby rýb. Neboli sme úspešní v dosahovaní, v uplatňovaní politiky rybolovu 91% zásob bolo, e, bude vyčerpaných do roku 2015. E, ohrozujeme e, život v moriach. Musíme zabezpečiť ich udržateľnosť zásob rýb. Čo je udržateľnosť zásob rýb? Musíme podporovať podniky, vo všetkých oblastiach. 19 tisíc ľudí je zamestnaných v 30 e, podnikoch, e, ktoré sa zaoberajú rybolovom v Anglicku, rybolovom v Anglicku a Velse. E, títo lovia iba na základe tradičných postupov a vyhadzujú to, čo nepotrebujú. V niektorých prípadoch najprv chytia, zdbajú aj na zachovanie zásob rýb podľa nových pravidel budú musieť dodržiavať nové kvódy. Musíme podporovať ekologické aspekty v rybolove a nesmieme ohrozovať zásoby rýb. Spoločná politika rybolova vždycky ohrožovala e, politiku e, rybolovu, ktorú e, presadzuje Spojené kráľovstvo. Možno, že komisia E, by mohla e, zohľadniť e, tieto potreby a mohla by byť citlivejšia k potrebám rybárov ich vlastných jednotlivých krajín. Spoločná politika rybolovu je dôležitá a možno, že 1% celkových, celkových úlovkov, že toto by sa dalo zmeniť. Mali by sme teda zabezpečiť, aby ten malý rybolov, bololov, aby sme teda e, rozlišili od toho priemyselný rybolov. rybolov. Pani Dous, minúta a pol e, v mene nezaradených. Vážený pán predseda, pre mňa a, môj volebný obvod v Severnom Írsku politika rybolovu 27 rokov spoločnej politiky rybolovu čo je v článku 130, 138 tejto články, článku hovorí o tom, že e, SRP bola relatívne úspešná tam, kde e, členské krajiny mali kontrolu nad touto politikou. E, pre nás by bolo ideálne, keby sa Spojené kráľovstvo, keby upustilo od tejto spoločnej politiky rybolovu a kontrolovalo svoje pobrežné vody. Ale nežijeme v ideálnom svete, svete a niektoré formy SRP sú vlastne druhou možnosťou pre našich rybárov. Za posledných 30 rokov je táto politika poznamenaná úpadkom priemyslu rybolovu a sú tu mnohé otázky, e, ktoré neboli zodpoveda zodpovedané. Toto sa ukázalo neúspecho, v neúspechu e, Rady pre rybolov, ktorá sa konala v decembri E, prečo je to tá druhá možnosť? E, ja podporujem regionalizáciu SRP, ako to hovorí spravodajkyňa. Podporujem stanovisko, že SRP by malo byť založené na troch princípoch, environmentálnom, sociálnom a ekonomickom. A ja dúfam, že sa nám podarí vypracovať politiku, ktorá zvráti katastrofálne následky SRP. Avšak obávam sa, že radikálne zmeny uh, E, v tejto revízii e, budú viesť k ďalším strateným príležitostiam pre e, priemysel rybolovu. Ďakujem. Ďakujem pani Doc. A teraz jednotliví rečníci. Znovu poprosím rečníkov, aby sa držali časového limitu, pretože inak presiahneme na čas dve minúty. Pani Fraga. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto reforma nedosiahla všetko. A nemáme veľa možností eh, venovať sa skutočnej politike rybolovu. Mm, je veľmi pozbudzujúce eh, vidieť, eh, že máme poslednú šancu a je alternatíva k návrhu toho, čo parlament tak veľa kritizoval. Ten systém zlyhal. No a nie je nepochopiteľné, že neexistujú žiadne alternatívy. Hovorili sme už o tom v roku 1997 systém prenositeľných kvót, alebo eh, boli tiež prijaté snahy a, a pokusy, ktoré priniesli dobré eh, výsledky a týkajúce sa priemyselných eh, flotil. No nemôžeme mať jedno univerzálne riešenie, ale potrebujeme hľadať rôzne, rôznorodé riešenia. Ja nechápem, aký je tam protiklad, nechápem, a prečo, ak niekto, keď používa jeden nástroj, má byť určený pre všetky. Spoločná politika rybolovu a tiež mala zaručiť konkurencieschopnosť v globalizovanom svete pre všetky produkty rybolovu a rovnako rast trhu. Komunitárne politiky musia byť eh, konzistentné. Nemôžeme predsa umožniť, aby obchodná politika a pravidla pôvodu, eh, ako sa využíva v nových eh, zmluvách o ekonomických partnerstvách, nemôžeme umožniť, aby to zničilo túto politiku, čo má rovnako zničujúci dopad na naše lode. Takže je dôležité dosahovať pokrok No nie opak. A je pred nami mnoho problémov. Ďakujem pekne, pani Fraga. A teraz pa dve minúty a pani Rodust, vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, a drahá pani komisárka Damana Kým, srdečne vás vítam, a srdečne vítam všetkých rybárov tu v miestnosti. Dnešné hlasovanie pre Európsky parlament milníkom poprvýkrát od ratifikácie Lisabonskej zmluvy sa vyjadrujeme k reforme spoločnej rybárskej politiky v budúcich rokoch dostaneme veľa moci, ale aj veľa zodpovednosti. Správa je priateľná a ja ďakujem pani Patrau Neves a Jozefa Andrea Barrera za ich eh, prácu. Podarilo sa nám eh, sociálno-demokratické snahy v tejto správe eh, presadiť k tomu patrí podpora priemyselného rybárstva, malé rodinné podniky musie potrebujú osobitnú podporu. Ich eh, existencia eh, v pobrežných regiónoch vytvára nielen pracovné miesta, ale prispieva aj k turistickej príťažlivosti mnohých regiónov. Niektoré časti správy je treba ešte zlepšiť. Treba prijať eh, a predložili sme príslušne pozmeňujúce návrhy sociálnych demokrati. Chcú jasne povedať, že jeden z centrálnych problémov, ktorý ešte stále existuje, sú uh, nadbytočné kapacity. No, ekologická udržateľnosť je predpokladom hospodárskeho prežitia rybárov, takže ekológia musí mať prioritu. Tretou dôležitou vecou je externá dimenzia spoločnej poľnohospodárskej politiky a dohody o partnerstve s tretimi krajinami. My žiadame vyškrtnúť eh, článok 120 alebo odsek 121. A rovnako by sme sa mali, alebo mimo európskych vôd, by sme sa mali správať tak ako doma. Takže na celom svete potrebujeme udržateľnosť, podporovať ľudské práva a treba zaistiť, aby príjmy z partnerských dohôd nedostávali diktatúry. Na záver ešte jedna vec. Európska politika rybolovu je taký um, tako pomerne um, štiklivou témou, pretože eh, mnohí presadzujú svoje vlastné snahy. Podarilo sa nám presadiť eh, niektoré dobré veci, avšak treba sa ešte lepšie orientovať eh, na túto vec a hľadať európske riešenia. Národné hm, snahy a ich presadzovanie by sme mali nechať na, rahu, na radu. Ďakujem pekne a teraz pán Gallagher na dve minúty. Vážený pán predseda, vážený predseda rady, vážená pani komisárka, najskôr by som chcel privítať pani komisárku na pôde parlamentu. Rovnako by som chcel zablahoželať našej kolegyne pani Neves za vypracovanie tejto vynikajúcej správy. Ja sa no, potrebujeme jasné, a jasné ciele v rámci e, reformy e, spoločnej rybárskej politiky musí zohľadňovať ekologické a sociálne princípy. Potrebujeme skutočne radikálnu kontrolu a revíziu za, za účasti všetkých e, aktérov a potrebujeme udržateľné riadenie stavov našich rýb a rovnako potrebujeme udržateľné udržateľný príjem pre rybárov v Európe. A, a, a tým myslím rybárov, tak na pobreží, ako aj na ostrovoch. Takéto mikro eh, podniky rybárske sú skutočne eh, v živote dôležité pre tie vzdialené regióny, kde nie je žiadny iný, iná možnosť eh, obživy. No a ja som bol veľmi rád, že komisárka o tom dnes Väčšina rybárov v týchto oblastí a väčšina lodí má menej ako 15 metrov no a chytajú a také množstva rýb, ktoré nemajú žiadny vážny dopad na stavy rýb. No a samozrejme mnohí z nich nechytajú tresku a nerovia tresku. A samozrejme, je to jedinou možnosťou zamestnania v týchto oblasti. A preto som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý vyzýva komisiu, aby uznala potreby týchto vzdialených eh, komunít. Eh, regionalizácia bola úspešnou a preto by mala eh, priniesť mnoho pozitívnych efektov a zvýšiť zodpovednosť aktérov a zriadenie novej spoločnej rybolovnej politiky, ktorá bude citlivejšia k lokálnym potrebám po prijatí Lisabonskej zmluvy v referende mojej krajine minulý rok. Európsky parlament má teraz eh, viac eh, legislatívnych zodpovedností. Komisia to uznáva a teší sa na spoluprácu s nami. Takže na záver, pán predseda, dúfam, že eh, hlavné ustanovenia tejto správy budú viesť k reformám budúcnosti. Ďakujem pekne, prekročili ste svoj čas. No a teraz kolega Hačten. Vážený Pán predseda, spravodajkynia povedala o spoločnej rybárskej politike, že spoločné pôvodné problémy tu stále pretrvávajú. Súhlasím s tým a máme už 7 rokov skúseností v Škótsku so spoločnou rybárskou politikou a bola, bola to zlá skúsenosť. Ak sa chceme presunúť k systému rybného hospodárstva, ktoré funguje, k riadeniu, ktoré funguje, a to by som chcel urobiť, potom musíme byť pripravení na radikálne iný prístup. Príliš cent- centralizovaná, centralizovaná a neflexibilná rybárska politika nefunguje dobre v praxi. Musíme s tým niečo urobiť. Komisia pripúšťa, že regionálne lokálne riadenie v rámci zóny 12 míľ bolo úspešné. Je tu lekcia, z ktorej by sme sa mohli poučiť. Predkladám návrhy a žiadam podporu od kolegov. V týchto návrhoch by som chcel, aby sa delegovali právomoci jednotlivým spoločenstvám v Európe, kde by sa riadilo na báze vychádzajúcej z logiky. Decentralizácia, trvalo udržateľné riadenie na národnej a lokálnej úrovni sú žiaduce, pretože len takto sa dajú zachovať historické a klasické pravidlá, ktoré prispievali doteraz k stabilite. Tí z vás, ktorí ste za ochraňovanie rybných populácií a takisto ľudí, ktorí sa živia rybným hospodárstvom, si iste uvedomujete a mali by ste prispieť k rozhodnutiu o rybných hospodárstvách a implementácii týchto rozhodnutí, aby sa vychádzalo z pôvodnej logiky rybárenia. Populácie rýb sa znižujú a spoločná rybárska politika nepomohla. Práve naopak prispieva to k zlému imidžu Európskej únie v tejto oblasti. Ďakujem, pán Stevenson. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vážená pani komisárka, dovolte mi zablahoželať spravodajkyni pani Patreo Neves za prácu, ktorú vložila do správy. Dnes máme možnosť niečo zmeniť. Zmeniť smer, smer smerom k politike, ktorý sa vyhne zlyhaniu a fiasku. Takáto radikálna zmena však vyžaduje, aby sme neopakovali staré chyby. Žiadny mikromanažment z centra, žiadne regulácie z hora na dol, žiadny prístup, ktorý chce všetko nastoknúť na jedno kopito. Akákoľvek reforma spoločnej rybárskej politiky musí sa e, vyhnúť mrhaniu pri a zlému zaobchádzaniu s rybným odpadom, musí zabezpečiť, aby kapacita flotil rybarských lodí sa dostala na rozumnú úroveň, musíme zabezpečiť ochranu rybnej populácie a práve v srdci e, tejto politiky musí byť zachovanie dôstojného zdroju obživy pre všetkých, ktorí pracujú v rybnom hospodárstve. Toto sú základné pravidlá spoločnej rybárskej politiky. Udržať pracovné miesta a udržať populácie rýb. Ak sa nám toto podarí, potom môžeme vyhlásiť, že sme naozaj dospeli k pokroku. Ďakujem Teraz na jednu minútu pani Rozbach. Ďakujem, pán predseda. Reformujeme spoločnú rybárskú politiku a je na čase. Dávala, dávala by som však prednosť, aby sme mali ešte vyššie ambície, najmä aj keď sa pozeráme na vyššie trvalo udržateľné pravidla. Za zelenú skupinu zelených tej, pri tejto príležitosti naozaj súhlasím so zelenými, pretože máme spoločnú zodpovednosť. Musíme byť schopní uchovať rybné hospodárstvo aj populácie rýb pre budúcnosť. Myslím si, že tu dnes hovoríme o niečom, čo má životne dôležit, životnú dôležitosť pre budúcnosť. Nezavádzame úplný zákaz lovu rýb Snažíme sa len zakázať lov rýb v sezóne, kedy sa ryby rozmnožujú. Napríklad pre tresku to by malo platiť, pretože v súčasnosti sa potýkame s problémom, že nám klesajú populácie tresky a nie je možné ich udržať. Som rada, že pobrežný rybolov sa takisto zmienuje v zelenej knihe v, s náležitou váhou, pretože naozaj by sme mali z, udržať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo vo svojom širokom význame, to znamená aj pobrežný rybolov. A takisto by sme sa mali e, snažiť zabraniť ústupu rôznych druhov rýb. Naša strana verí, hovorí ďalší rečník pán Brons, že každý členský štát je zodpovedný za svoj vlastný rybolov a Takisto rybári by mali mať prístup k teritoriálnym vodám svojej krajiny. Myslím si, že sa potýkame so širokým problémom udržania populácií rýb. Revízia súčasnej politiky, v rámci ktorej rybári môžu loviť aj úplne mladé ryby, ktoré sú príliš rýchlo vyťahnuté z hlbokých vôd na povrch a potom jednoducho zahynú a vyhodia sa. Toto musíme zastaviť, takéto praktiky. Napríklad jeden z mm, rybárov, ktorý sa mi s tým zveril, vytvoril revolučný spôsob lovu, ktorý by umožnil úplne mladým rybám uniknúť predtým, než sa dostane celý výlov na povrch. Toto by pomohlo zastaviť plýtvanie rybami a úhyn. Myslím si, že by sme toto, takéto prístupy mali zvážiť a zakorporovať ich do našej novej politiky. Na dve minúty pán Kadek. Vážený pán predseda, dámy a páni, Parlament podporuje zelenú knihu a to je zásadný príspevok k budúcej politike e, e, rybolovu. E, toto pokrýva všetky aspekty, aspekty tejto politiky, hlavne ochranu zdrojov a celkový prístup k ochrane zásob rýb a decentralizovanému riadeniu. Eh, oblasti rybolovu. Vítam túto správu. Francúzsko bude veľmi eh, spokojné s touto správou eh, parlamentu a ďakujem pani Neves za prácu, ktorú urobila v tejto veci. Táto správa vyzýva e, k posilneniu vedeckej expertízy v tomto exporte, tak aby rozhodnutia boli dobre nasperované a nespochybniteľné. Potrebujeme podporiť udržateľný rybolov a zároveň musíme e, podporiť profesiu, ktorá prežitie závisí na rešpektovaní pravidel. Áno, žijeme v trhovej ekonomike, ale aj tak by sme nemali sa úplne vzdať organizované regulácie trhu, zvlášť som rád, že je tu tento kompromis, alebo tie kompromisy, ktoré sa dosiahli v diskusiách vo výbore a hoci nehovoríme o jednotlivých prenesiteľných právach, e, riadenie ekonomické, sociálne a environmentálne potreby budú zohľadnené. Ja nesúhlasím, európsky trh e, práv bez e, re regulácie nie je želateľný, pretože to povedie k špekuláciách a koncentrácii týchto individuálnych práv. Celkom iste potrebujeme nové metódy v rybolove v Európskej únii a tu súhlasím s pánom Fragom a, a ak tieto práva by sa aplikovali príliš e, široko, tak by to bol koniec malého rybolovu, ktorému prikladáme veľkú dôveru. Takže počítam s komisiou, že nás podporí pán Arsenis. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Kolegovia, pani Damanaky. Väčšina zásob rýb sa zmenšuje. 88% zásob rýb spoločenstva e, jej úroveň vyťaženia je vyššia ako 88%. 30% týchto zásob je mimo e, biologických e, oblastí bezpečnosti, takže pravdepodobne sa neobnovia. Charakteristickým príkladom je e, treska v Severnom mori, ktorá sa loví, aj keď sa už ne, predtým, ako sa môže rozmnožovať. Preto potrebujeme chrániť tieto zdroje a to je podmienka na ochranu rybolovu, aby sme aby sme zabránili zničeniu komunitárneho rybolovu, musíme znížiť rybolov a e, kapacitu flotily. E, toto musí predstavovať prvý princíp e, e, politiky rybolovu plus plánovanie z dlhodobého hľadiska, implementácia princípov opatrnosti. Tento dlhodobý princíp na zachovanie e, jednotlivých druhov sa musí implementovať aj v medzinárodných dohodách, preto vás prosím, aby ste prijali túto reformu, aby proces sa dostal na úroveň rozhodovania na čo najnižšej úrovni, aby sa umožnilo účasť, umožnila účasť rybárov na tomto rozhodovaní a zachovanie ekosystému. Ďakujem a teraz na minútu pani Rajmes. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, drahá kolegyňa Koladovia, toto je len jeden krok na dlhej ceste reformy spoločnej rybárskej politiky. Ja by som chcela spravodajkyni za správu e, poďakovať a rovnako poďakovať našim koordinátorom. Ja som za zásadnú reformu e, spoločnej rybarskej politiky, ale keď chýba odvaha, tak je pre mňa dôležité, aby e, zostal zachovaný princíp relatívnej stability. Ďalej by som chcela poukázať na veľký problém s kormoránom a hm, na ten plán manažmentu ktorý poukazoval parlament rybolov a rybarstvo, má veľký význam pre naše regióny. No a preto ja od tej reformy rybarskej politiky očakávam, že, zač- že bude v centre pozornosti rovnováha medzi ekológiou a ekonómiou. Ďakujem pekne a teraz jedna minúta a pán Van Dalen. Voorzitter, terecht is duurzaamheid. No, ďakujem pekne, pán predseda. Udržateľné rybárstvo a rybolov, to je centrálny pojem rovnako pre budúcnosť, je to dôležité pre životné prostredie. Ciele komisie nie sú nové, bohužiaľ doteraz sa nepodarilo ich zrealizovať, no a to znamená zvýšenú potrebu vykonať reformu. No a ja si myslím, že komisia by sa mala zamerať na to regionálne a to tiež lepšie zohľadiť potreby rybárstva. Navrhovaná reforma je príliš dlhá a málo efektívna, no a je ťažké chápať a pochopiť všetky pravidlá. Ja som spokojný s holandskými rybári a s dánskym ako jediní dodržali kvóty. My sa musíme orientovať podľa holandského modelu. Ja som veľmi rád, že to je uvedené v zelenej knihe, pretože to je jediná možnosť udržateľného rybolovu. Ďakujem pekne. A na po minúty pán Belder. Ďakujem veľmi pekne. Existujúca politika rybolovu má svoje nedostatky a je to radikálny obrad, keď to je úvod k zelenej knihe, tak ako povedala komisia. To môžem len podporiť, ale ukazuje to tiež, že doterajšia zlyhala eh, nielen kvôli zlej, zlému naplánovaniu, ale aj zlému vykonávaniu. Politika musí byť eh, vykonateľná, to znamená jednoduchšia. Regionalizácia, zapájanie sektorov, predovšetkým je dôležité dodržiavať pravidla. V správe portugalskej kolegyne sa poukazuje na rozdiel medzi loďami a rybolovom. Nemôžeme hovoriť a, a, o nadmernom rybolove, nedodržiavaní pravidel. Nie, potrebujeme špecifický prístup pre sektor. Minulý týždeň som sa stretol s zástupcami sektora e, rybári a veci úzko spolupracujú a to je dobrý príklad tiež preto, ako postupovať. No a Treba to tiež zohnadniť a dôležité je, aby rybári dokázali presadzovať svoje názory. To je správna cesta a ďakujem správna kniza, za vynikajúcu správu. Ďakujem pekne a pán Cukalas na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja by som chcel tiež poďakovať pani Damanáky. Chcel by som mu srdečne privítať a poďakovať pani Patrel Neveš za túto vynikajúcu správu, ktorú urobila. Všetky dôležité otázky, o nich sa už hovorilo, ja by som chcel poukázať na tri dôležité elementy. Poprvý, poprvé nadmerný rybolov. To sa nedá ospravedlniť. 88% stavov rýb je o rybárstvom ohrozených. No a často Nadmerný rybolov má čoraz vyš- menšie výnosy v Európskej únii a preto bráni rybám, čora- ktoré sú čoraz menšie, a aby sa rozmnožovali. Čiže nemôžeme už nahradiť existujúce zásoby rýb. Dnes e, lovíme o 25 menej rýb ako pred rokom a cena e, rýb e, narastá. Nemôžeme ani nereagovať alebo e, príjmať rozhodnutia, ktoré by mali negatívne dopady. Celkom určite tu máme nadmerný rybolov, ale, e, ale e, zásob ryb neubúda. Nesmieme zabúdať ani na to, že sú tri dimenzie, ktoré musíme rešpektovať. Ekologická, ekonomická a sociálna. Ehm, určite musíme mať na mysli udržateľný rozvoj ale musíme sa zaoberať tak právami rýb, ako aj právami ľudí. Toto sú systémy, ktoré e, sú súčasťou toho istého prostredia a preto musíme a ja to zdôrazňujem ako aj ostatní e, predrečníci, že musíme dbať na vedu a výskum. Toto je zdôraznenie z mojej strany, ale takisto je to dôležité e, aj v iných ohľadoch, ako to povedal pán Kadek. Ďakujem pekne. A teraz minúta pani Trautmann. Vážený pán predseda, milá komisárka, drahí kolegovia, predovšetkým ďakujem všetkým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu a za pracovné normy, ktoré sme dosiahli napriek niekedy protichodným záujmom. Prvé výsledky nášho snaženia, že parlament môže potvrdiť orientácie, ktoré chce dať spoločnej politike rybolovu. Druhý výsledok počas rokovaní našou prioritou bolo, aby tento text reagoval na obavy, ktoré vyjadrili rybári. Dosiahli sme to a ustanovenia, ktoré sa týkajú jednotlivých kvót, ktoré sú prenesiteľné, boli, boli zrušené. Takisto podporujeme pobrežnú a pobrežný a remeselný e, rybolov. E, v budúcnosti by sme mali participatívny prístup a bottom-up, to znamená, že by tu mali byť konzultácie všetkých aktérov v danom sektore. Musíme tiež zaintegrovať zásadné prvky pre sociálne a demokratické skupiny, aby ľudská a sociálna dimenzia vo všetkých sektoroch kombinujúc efektívne podporu e, udržateľného rybolovu, zachovania zásob rýb a eko systemický prístup. Ak chceme uspieť v ambicióznej reforme, tak e, spoločná politika rybolovu musí mať rozpočet, ktorý bude zodpovedať e, našim ambíciám. Budeme súdení podľa toho, aké nástroje a akú, akú dôležitosť im pridelíme. E, ďakujem. A teraz na minútu pani Bilbao. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno. Pani komisárka, rady. Snažíme sa vyhnúť ďalšiemu fiasku rozumnými opatreniami. Kľúčové slovo je participácia. Rybné hospodárstvo, odvetvia a spracovateľské odvetvia treba všetky zapojiť do pravidel, predpisov a regulácie. Podobne ako sme to začali robiť v roku 2009. Ak zrevidujeme túto politiku, treba to urobiť otvorenejším spôsobom, aby bol rybolov trvalo udržateľný a aby bol zaručený prítok peňazí k ľuďom, ktorí pracujú a zároveň férovosť a spravodlivosť. Ďalšie slovo je regionalizácia. Každý región má svoje špecifika, či už je to veľký rybolov, priemyselný rybolov alebo malé rodinné podniky. Musíme zabezpečiť stabilitu, ktorá vychádza z vedeckých výskumov a revidovať organizáciu spoločného trhu. Takisto by sme mali zabezpečiť inšpekciu toho, čo sa dováža z tretich krajín, všetkých produktov, ktoré prúdia do Európskej únie, aby boli na tej istej úrovni ako naše rybné produkty. Zároveň musíme chrániť ženy, ktoré pracujú v tomto priemysle, inak neprežijú. Ďakujem pekne, pán Vlasák. Vážený pán predseda, predloženie zelenej knihy o reforme spoločnej rybárskej politiky je samozrejme vítané. Rovnako ako Česká republika v Rade ministrov, aj tu podporujeme snahu o zlepšenie, zjednodušenie a zefektívnenie legislatívneho rámca, ktorý riadi túto oblasť. Mimoriadne cenná je snaha komisie o prijatie viac ročného prístupu k stratégii zachovania rybolovných zdrojov a to, že sa kladie väčší dôraz na nájdenie vhodného kompromisu medzi rybolovom a životným prostredím. Túto zelenú knihu musíme vnímať ako prvý krok k reforme v tejto oblasti. V budúcich návrhoch by som rád videl posilnenie dôrazu na oblasť akvakultúry. Znovu oživenie oblasti nielen morskej, ale aj sladkovodnej akvakultúry nám totiž pomôže podporiť rozvoj pobrežných a vidieckých oblastí a prinesie aj výhody spotrebiteľom v podobe ekologicky nezávadných potravín. V tomto ohľade podporujem všetky pozmenujúce návrhy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán sa na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni. Odvetvie rybného hospodárstva má veľmi dôležitú úlohu, najmä pri pobreží Európy. Nie len ako zdroj príjmov pre ľudí, ale aj zdroj výživy, zdroj potravín. Musíme zabezpečiť, aby sme mohli čeliť výzvam, aby sme mohli sa vysporiadať s nadmerným rybolovom a nadmernou kapacitou. Je to pre nás všetko životne dôležité. Je pravdou, že sme na začiatku reformného procesu, ale rovnako je pravdou, že musíme tieto zmeny presadiť. Rada, rád by som poďakoval spravodajkyni za e, vše obsiahly prístup Myslím si, že by sme mali podporiť reformu spoločnej rybárskej politiky aj v tejto správe. Predovšetkým nadmerná kapacita, nadmerný rybolov, to je niečo, s čím sa treba vysporiadať. Musíme sa pozrieť na to, ako sa to dá riešiť monitorovaním trhu. Myslím si, že máme nástroje k dispozícii, ktoré by sme mali lepšie využiť, aby sme z dokázali zabezpečiť ziskovosť rybného odvetvia. Musíme sa zamerať aj na lepšie zapojenie aktérov a zainteresovaných strán v tomto odvetvi, aby boli zaangažovaní viac ako v minulosti. Navyše by sme sa mali zamerať na riadenie rybného hospodárstva. Myslím si, že táto správa e, veľmi náležitým spôsobom poukazuje na všetky tieto záležitosti a rovnako zdôrazňuje i možnosti, ktoré by mohli vyriešiť problémy, s ktorými zápasíme v tomto odvetví. Inak riskujeme, že príjmeme reformu, ktorú, ktorá neprospeje nikomu. Ďakujem pekne, pán kolega. No a na jednu minútu teraz pani Jotová. Ďakujem pekne, kolegovia, vážená pani komisárka. Poprvýkrát tom hovoríme o prijatí Lisabonskej zmluvy. Viem, aká je tu vysoká zodpovednosť. Diskusia o zelenej knihe bola veľmi, e, veľmi zápalistá. Ďakujem spravodajkyni za prácu, ktorú robila. Chcem zdôrazniť e, jeden z prokov reformy, ktorý je zásadný pre celý sektor, mal by sa brať do úvahy zmeny v situácii po rozšírení Európskej únie v roku 2004 a 2007 vrátane nových členských krajín. Existujúce systémy analyzovania a rozhodovania by mali brať do úvahy e, nové špecifika a nové faktory týchto, e, v týchto krajinách. Chcem zdôrazniť e, Čierne more a špecializovaný orgán, ktorý sa musí vytvoriť na riadenie tohto regiónu. Musíme brať do úvahy ľudí, ktorí žijú na pobrežiach a v pobrežných regiónoch. A toto hovorím v kontexte budúceho finančného rámca v ktorom táto reforma sa musí vziať do úvahy. No a ešte na záver, nemyslím si, že by sme mali podporovať návrh znížiť e, nadmernú kapacitu flotily, čo by mohol mať, mohlo mať negatívny dopad na rybolov za podmienok vážnej hospodárskej, za podmienok vážnej hospodárskej krízy. Ďakujem a teraz minúta pán Davis. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Takže s mikrofónom ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že komisia si zoberie k srdcu to, čo, sme, to, čo sa udialo v oblasti modroplutového tuniaka a to, že môžete počítať s mnohými poslancami, ktorí budú hlasovať za radikálnu reformu. Včera mnohí členovia boli na seminári, ktorý som zorganizoval prezentáciu uh, o, o morských kultúrach pred desiatimi rokmi sa vytvorilo partnerstvo medzi podnikmi a environmentalistami. To je podľa mňa vždy dobré, je to pomaly začiatok, ale koncom tohto roka sa hovorí, že asi 10 eh, eh, výlovu bude mať príslušný certifikát, takže maloobchodníci, ktorí podporujú MSI, podľa mňa eh, toto podporuje dôveru spotrebiteľov ale tiež e, to dostane viacej peňazí smerom k rybárom. Majú konečne kus papiera, ktorú môžu ukázať svojim e, spoločenstvám, svojim rodinám, že e, ich tvrdá práca neohrozuje ryby v budúcnosti. Toto je vlastne doplňujúce s tým, čo robí komisia a dúfam, že podporujeme túto prácu. Je to niečo ako zlatý štandard. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz na minútu Pani McGuinness, ďakujem pekne, pán predseda, a chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi usilovnú a podrobnú prácu v tomto dosie. Od kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, tento, táto inštitúcia prejde zásadnými politikami aj v politike rybolovu a my všetci chceme to najlepšie pre tento sektor a snažíme sa reformovať ho tak, aby to prinieslo čo najlepšie výsledky. Mám trochu obavy a spravodajkyňa to o tom hovorí v svojej dôvodovej správe, že v roku 2002 sme mali tiež dobré úmysly, ale táto reforma e, neúspela a poškodila udržateľné kritériá v oblasti rybolovu, hoci jej praktický prístup k prístupu tri princípy, ktoré musíme rešpektovať, environmentálny, sociálny a ekonomický, to sa mi veľmi páči, a postupy, ktoré sú potrebné na implementáciu týchto princípov. Ide naozaj o miestne uh, miestnu, miestne spoločenstvo a regióny. Zvlášť sa mi páči myšlienka, že by sme mali uh, loviť menej, ale s lepšími výsledkami a dúfam, že toto by sa nám mohlo podariť aj v poľnohospodárstve napríklad. Ďakujem. A teraz na minútu pán Kapulas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako predrečníci povedali, udržateľný rybolov sociálno, ekonomicko a ekologicky e, pozitívny. Toto by mali byť ciele e, SRP. Zelená kniha komisie nám e, dáva zdravú diagnozu tohto sektora. Sú tu mnohé otázky, ale navrhnuté aj mnohé riešenia. Súčasná správa tiež pokrýva viacero princípov a oblastí, na ktorých, kde je potrebný konsenzus toto všetko sa musí uviezť do praxe. Ak chceme dosiahnuť eh, udržateľný, udržateľnejší rybolov a to čo najskôr. Eh, niektoré problémy si vyžadujú riešenie, napríklad nadmerné kapacity a tiež nový systém riadenia SRP. Eh, v legislatívnom návrhu sa hovorí o viacerých, viacerých právnych um, opatreniach, ktoré umožnia, aby E, táto správa bola prijatá. Dúfam, že bude prijatá veľkou väčšinou. Ďakujem a teraz na minútu. Pán predsedo, ďakujem pekne, pán predseda. Reforma SRP znamená, že dôležitá časť budúcnosti Európy je v stavke. Rybári e, využívajú tradičné nástroje na obživu v pobrečných oblastiach. Tu je zásadné, aby sme sa pozerali e, na e, dodávku potravín pre spotrebiteľov a bezpečnosť potravín. Reforma by mala byť zameraná na udržateľný a zodpovedný rybolov. Sústrediť sa musíme na sociálne aspekty, E, ktoré musia byť prenesené do námornej politiky. Musíme zachovávať zdroje a politika riadenia musia, musí byť založená na kvótach. Musíme sa Musí to byť otvorenejšie, mala by tu byť férová konkurencia malých rybolov v oblastiach, ktoré závisia na rybolovu, si vyžaduje odlišný prístup a sociálno-ekonomickú podporu. E, takisto aj kôrovce musia byť súčasťou SRP. Chcem zablahoželať spravodajkyni k e, úspechom, ktoré dosiahla a poprosím predsedníctvo a komisiu, aby brali do úvahy toto v budúcej práci. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je Ole Christensen na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Spoločná rybárska politika je dôležitá, ale dôležité je tiež to, aby túto politiku e, podporovali občania a príslušní aktéry. No a preto potrebujeme silnejšiu regionalizáciu, aby e, centrálne ciele Európy boli decentralizované na to, aby sa to ale aj skutočne zrealizovalo, zrealizovalo musí byť politika e, motiváciou. Nelegálna, nelegálny rybolov musí byť zakázaný. V členských štátoch sa musí presadzovať silnejšia kontrola. Mm, rovnako treba uľahčiť životom malým rybárom s malými loďami, pretože oni chytajú ryby, ktoré sú každý deň čerstvé, chytajú udržateľne ryby. No a to je tiež dôležitá súčasť eh, reformy. Ďakujem pekne. A tým sme uzavreli toto kolo. No a teraz prichádza spontánna časť našej rozpravy. Do rozpravy sa prihlasili eh, siedmi kolegovia, aj keď podľa pravidel eh, sa môžu vyjadriť len piati, ale 5 hm, alebo 7 to nie je až taký veľký rozdiel. No ale skutočne po minúte, ktorú máte k dispozícii, budem musieť vypnúť váš mikrofón. Pani Sanchez Smith, nech sa páči. Vážený pán predseda, Pani komisárka, milí kolegovia, vítam e, prácu spravodajkyne v tejto zelenej knihe, ktorá ide dobrým smerom. Nová stratégia musí podporovať e, e, rybolov v blízkosti a akvakultúra je toho nezanedbateľnou súčasťou, ktorá predstavuje dôležitý zdroj a desiatky tisíc pracovných miest Európa potrebuje udržateľnú budúcu kvalitnú dohodu a zvlášť chcem upriamiť vašu pozornosť e, na akvakultúru a e, chov mekyčov a kôrovcov. To je e, dôležitá oblasť, ktorá si vyžaduje primeranú odpoveď. Často to robia malé podniky, ktoré sú ohrozené krízou. Znečistenie a zmeny v životnom prostredí ohrozujú túto krehkú produkciu, ktorá nie je stabilná a producenti čakajú dôležitú pomoc od Európy. Z krátkodobého hľadiska dočasnú finančnú pomoc, ktorá im umožní prežiť v tomto odbore, zo strednodobého hľadiska e, prechodnú pomoc, aby tieto druhy sa mohli obnoviť a z dlhodobého hľadiska hľadá Slovo má pán Alves. Vážený pán predseda, ja by som chcel spravodajkyni a príslušným e, rybárom z Azorských ostrovov zagratulovať. Dôležité je, aby sme našli opatrenia, ktoré platia aj pre tie najvzdialenejšie oblasti, pre jednotlivé regióny, aj pre pobrežný rybolov. A socialistická skupina predložila pozmeňujúce návrhy, ktoré spravodajkynia zohľadnila, čo sa týka udržateľného rybolovu a prenositeľných e, práv. No, chceme e, vytvoriť stabilitu no a okrajové oblasti e, v tých okrajových a najvzdialenejších oblastiach ide o to, aby mohli používať nejakú ekologickú známku, No a rovnako treba a je potrebný, potrebné priaznivé životné prostredie. Mm, rečník bol prerušený, ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Alves, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel tiež pridať ku gratulácii spravodajky. Spoločná rybalská politika je trochu diskreditovaná. No a táto reforma je príležitosť na nový štart. Zdá sa, že táto politika opätovne získa, ak má získať svoju kredibilitu, musí zmeniť svoju e, podstatu. Prvé, e, udržateľnosť. Po druhé, stabilita, e, predvídateľnosť. Po tretie, boj proti nadmernému rybolovu. Preto musíme nájsť riešenie. Po štvrté, uznávanie minulých snách a opatrenia. Rovnako potrebujeme politiku, ktorá efektívne vyrieši rýbný odpad. No a ďalej reforma tejto politiky potrebuje priniesť budúcnosť pre našich rybárov. Nuž a zdá sa mi, rečník bol tiež prerušený. A teraz dostal slovo pán Romeva. Ďakujem pekne. A ja by som chcel využiť túto príležitosť, aby som trval na tých bodoch, ktorí podľa nášho názoru sú veľmi dôležité pre reformu. Takže princíp opatrnosti, e, znižovanie kapacít, ďalej znižovanie štátnej podpory, lepšia kontrola a súčasne je absolútne nevyhnutné zlepšiť a podporiť oblasti znevýhodnených rybárov. Tá, to malé, malé rybárstvo. A rovnako by som chcel tiež povedať, že treba zohľadniť prácu žien v rybolovnom sektore. A rovnako je potrebné žiadať o vyššiu mieru koherentnosti v rámci zmluv s tretimi krajinami, ako napríklad Guina. No, ďakujem pekne. A teraz sa dostal slovo pán Kun. Vážený pán predseda, dámy a páni, ja želám veľa šťastia najskôr pani komisárke a teším sa na spoluprácu. Ďakujem aj pani Patrava Neves za jej prácu. Je dôležité, aby aj malé rybolovné národy to boli zohľadené. No a pre Nemecko relatívna stabilita zohráva rozhodujúcu úlohu. Samozrejme, všetci sme presvedčení o tom, čo sa týka ehm, zásob rýb, že musia byť udržateľné a musia byť chránené, aby si zachovali určitú úroveň, aby rýbali mali budúcnosť, ale nemôžeme hovoriť len o tom, len o ekologických a ekonomických e, aspektoch, ale treba sa tiež hovoriť, treba tiež hovoriť o ochrane živočíšnych ehm, druhov, či už kormoránov alebo tuleňov. Európa má mm, veľmi dlhé pobrežie v mnohých e, oblastiach. E, je to zdroj obživy pre celé rodiny. Turizmus zohráva dôležitú úlohu. To všetko treba zohľadniť. Zelená kniha je dobrou, dobrým prístupom a riešením. Ďakujem pekne. A teraz pán Sikiersky. Ehm, Ďakujem veľmi pekne. Spoločná rybárska politika musí sa vyriešiť otázky životného prostredia a, ekonómie a spojiť ich s otázkou obživy rybárov. Kapacity treba prispôsobiť realite, no a tie treba zistiť, a tu treba zistiť pomocou vedeckých výskumov v rámci investícií, modernizácií a sociálnej oblasti e, potrebujeme podporu a zmeny. Spoločná rybárska politika musí zohľadňovať špecifické podmienky jednotlivých regiónov a morí. A preto potrebujeme regionálne výbory, ktoré budú spolupracovať e, s orgánmi pre rybolov a členskými štátmi Rovnako treba posilniť aj rybárske organizácie a reťazec e, medzi kupujúcim a rybárom. Ďakujem pekne a pán Kelly. Počas 7 mesiacov práce ako poslanca, poslancom nikdy nestretol viac rybárov ako práve počas tohto času. Boli to voliči z môjho volebného obvodu, pre nich je reforma vítanou. Myslím si, že musíme zachovať populácie rýb a zároveň myslieť na ľudí, ktorí žijú na pobrežia, ktorí sa živia rybolovom. Toto nie je vzájomne, e, sa nevylučuje. Malé rodinné podniky sú trvalo udržateľné, existujú nové technológie, ktoré efektívnejšie prispievajú k výlovom. Na toto všetko treba prihliadnúť existujú aj vedecké dôkazy, ktoré by sme mali brať vážne. Tak ako povedal pán Kedek, musí to byť objektívne a súčasné, všetky tie argumenty, ktoré použijeme. Ďakujem. To nás privádza ku koncu zoznamu rečníkov spontánej rozpravy Catch the Eye. A teraz dávame slovo pánu Martinovi Fragerovi, v, ktorý sa nám prihovorí v mene rady, aby mohol zareagovať na predrečníkov. Máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, aj ja by som rád poďakoval pani Patra Neves za prácu na správe. Rozpráva, ktorá prebiehala v rade, počas nej ministri jednohlasne podporili reformu SRP, to je konzistentné, chceme mať pravidla a nariadenia, chceme posilniť regionálne rozhodovanie. a podporovať strategické aspekty, strategické princípy. Zhodneme sa aj na tom, že musíme znížiť plitvanie a rybný odpad. Dúfam, že sa zhodneme a naše názory sa približia k sebe. Musíme zachovať aj pravidlá, ktoré umožňa ochranársky prístup a zachovávanie rybných zdrojov. Takisto musíme aplikovať princípy, ktoré vyznávajú odborníci, musíme sa venovať aj označovaniu výrobkov a dôležitosť vedného výskumu v oblasti rybného hospodárstva je takisto významná. Musíme chrániť akvakultúru, moria a zdôrazňujeme v našej SRP, že celé toto úsilie má aj medzinárodný rozmer. Vypočul som si rozličné aspekty, ktoré tu boli prezentované. Ľudia, ktorí žijú z rybolovu, sa musia vysporiadať s kvótami, s prenosnými kvótami. Existujú tu rôzne spôsoby, ako znížiť počet ryb, ktoré sa potom vysypú späť do mora. Je tu ďalší aspekt globálneho financovania a podpora pobrežného rybolovu a podpora malých rodinných rybarských podnikov. Rada zatiaľ neprijala žiadne záverečné rozhodnutie, ani neplánujeme tento rok prijať formálne rozhodnutie. Do budúceho roka však komisia by mala pripraviť legislatívny návrh. Napokon by som rád pozdravil zástupcov rybného hospodárstva, ktorí prišli na našu rozpravu. Ďakujem Teraz má slovo pani Damanaky za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Rada by som poďakovala všetkým poslancom za ich prejavy. Je zaujímavé vypočuť si toľko rôznych názorov. Pochopila som, že najčastejšie spomínané slovo bolo trvalne udržateľný rozvoj. Myslím si, že všetci sa zhodneme na takomto prístupe. Nemôžem odpovedať na všetky vznesené záležitosti, ale rada by som počiarkla isté priority. Malé rybné hospodárstva a pobrežné oblasti sú pre nás prioritami. Rada by som zabezpečila všetkých prítomných, že túto vec berieme skutočne veľmi vážne a váš príspevok k tejto debate som vzala na vedomie. Rada by som vás ubezpečila aj o tom, že nemám v úmysle výrazným spôsobom obmedziť rybárov, ktorí majú rybolov len ako hobby. Druhou prioritou by bola regionalizácia. Veľmi rada by som sa s vami pozhovárala ešte podrobnejšie o tom, ako implementovať regionalizáciu v praxi, pretože tu sme mali príliš širokú rozpravu. Nemohli sme sa venovať hlbšie tejto téme. Ďalšou témou sú prenosné rybolovné práva Takisto to odznelo niekoľkokrát v, s mnohými argumentami v tejto rozprave. Neviem, čo sa stane počas hlasovania, ale povedala by som toľko, že tento problém je veľmi zá, závažný. Mnohé členské štáty už aplikujú prenosné rybolovné práva a takisto by som si vyjasnila niektoré záležitosti možno na pôde e, výboru pre rybolov. Toto nie je koniec rozpravy. Myslím si, že ešte budeme o tom veľa hovoriť. Vidím tu pani Fraga a dúfam, že sa lepšie porozumieme, keď budeme hovoriť o veci ďalej. Ďalšie priority, ktoré sa spomínali, je spravodlivejší prístup pre oblast Stredozemného mora, aby mali všetci rybári rovnaké práva. To je správne, takto musíme k veci pristupovať. Aby sme zabezpečili férovú súťaž pre všetkých rybárov, či sú to už muži alebo ženy. Označovanie rybarských produktov a Ďalšie aspekty sú takisto našimi prioritami. Záverom by som chcela spomenúť, že existuje aj nová forma dohôd v oblasti rybného hospodárstva, ktorá zahrňa aj ľudské práva do našej perspektívy. Ďakujem za vaše príspevky a myslím, že toto nie je koniec dialogu, len jeho začiatok a je to veľmi dobrá debata. Ďakujem. Gracias, Ďakujem pekne. Pani komisárke. Teraz by som mohol uzavrieť tento bod programu tým, že dám slovo spravodajkyni pani Patrao Neves. Máte dve minúty. Máte veľmi pekné meno, pani Patrao Neves. Zdá sa, že tam je všetko pekné, krajina, nebo a tak ďalej. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som vám poďakovala všetkým, ktorí prispeli do tejto rozpravy dnes v pléne a teším sa na pokračovanie e, týchto veľmi cenných príspevkov v ďalších diskusiách. A potom, čo komisárka práve povedala, musíme pokračovať v našej práci, aby sme dosiahli naše ciele. V správach, ako je táto, nie je možné uspokojiť všetkých. Niektorí ľudia si myslia, že sme nešli dostatočne ďaleko, niektorí si myslia, že sme išli príliš ďaleko v iných e, oblastiach. A ja si myslím, že momentálne dôležité je zabezpečiť to, aby sa táto správa použila na vytvorenie dobrej rovnováhy medzi hlavnými problémami a aby sme dosiahli ten správny konsenzus e, preto, aby táto správa prispela k uspokojivej reakcii na potreby a požiadavky sektora. Pracovali sme veľmi tvrdo na tejto správe vo výbore pre rybolov pod vedením pani Fragy. A ako som povedala, teším sa na to, že tento, táto správa pôjde ďalej svojou cestou a že komisia a rada Eh, ho zoberie do úvahy a my pokročíme v tejto dôležitej oblasti a vypracujeme legislatívny návrh eh, tak dôležitý pre oblasť rybolovu. Eh, budeme pokračovať v tímovej práci, aspoň ja v to dúfam. Zoberieme do úvahy všetky rozličné úvahy zo všetkých strán, zo všetkých miest v Únii, teda v celej Únii a zároveň Dúfam, že dosiahneme rovnováhu v celom sektore, aby sme vytvorili podmienky preto, že sektor rybolovu bude konečne rozvinutelný a udržateľný z dlhodobého hľadiska. Ďakujem, hovorí pán predseda. Toto uzatvára uh, našu diskusiu. Hlasovať sa bude dnes o 11.30. Ďalší bod programu je vyhlásenie komisie o bezpečnosti železníc vrátane európskeho systému signalizácie. A toto je veľmi konkrétna téma vzhľadom